štátu, keď eh, podpíše všetky poverovacie listiny a tiež eh, dokument o konflikte záujmov. Eh, v súčasnosti máme teraz na programe interoperabilitu ehm, dobíjačiek na mobilné telefóny. Hneď by som dal slovo Markovi Kapátovi. Ďakujem pekne, pani predsednička. O čom tu hovoríme je niečo, čo je Samozrejme, pretože existuje v Európe viac ako 500 miliónov aktívnych telefónov a 30 rôznych typov dobíjačiek a technické odôvodnenie k tomuto neexistuje. Neexistuje nejaké technické odôvodnenie, prečo by mali mať dobíjačky rôznych typov. A v podstate je to výsledok eh, nesférovej špekulácie zo strany výrobcov, ale preto je to takisto niečo, čo, znič, čo ničí životné prostredie, pretože práve um, kvôli tejto pasci, ktorá je na úkor spotrebiteľa, existuje stovky miliónov dobíjačiek, eh, ktoré sú neustále vyhadzované každé 2-3 roky, keď eh, si ľudia kúpia nový mobilný telefón a musia si s tým kúpiť aj novú dobíjačku. Pán komisár Ferhogen už veľmi promptne reagoval na našu otázku ktorá žiadala o štandardizáciu v, tomto, v tejto otázke z hľadiska dobíjačiek mobilných telefónov a preto žiadame dnes pána komisára, aká je situácia, či došlo k nejakému pokroku. Jedným z, zo spôsobov pred by mohlo byť eh, samoregulácia, teda ak by takéto niečo prijali výrobcovia mobilných telefónov a takisto dobíjačiek, aby sa medzi sebou dohodli na tom, že predlož, predložia eh, štandard alebo normu, ktorá by teda ukončila túto situáciu, ktorá je naozaj škodlivá. Ale chcel by som priamo hneď povedať, pán komisár Ferhojgen, že akékoľvek samoregulovanie, ktoré budú ponúkať výrobcovia, je niečo, čo potrebujeme aj pros musí byť teda um, uvedené aj v samotnej regulácii alebo v legislatíve, osobitne vtedy, keď takéto samoregulovanie nebude postačujúce. A nemalo by to takisto viesť k zvyšovaniu poplatkov za mobilné tel- telefóny, respektíve neby, nemalo by sa toto samorogálne týkať e, len dobíhačiek, ale aj ďalších um, technológií alebo ďalších výrobkov technologického charakteru. A bolo by dobre v týchto otázkach pre tieto výrobky prijať e, svetové normy a bolo by to dobré aj z hľadiska ekologického, z hľadiska spotrebiteľa. Pán komisár, nech sa páči. Vážená pani predsedajúca, vážení páni poslanci, dámy poslankyne, e, je mi cťou poinformovať Európsky parlament o tom, že sme dosiahli pokroky pri štandardizácii nabíjačiek na mobilné telefóny. Najskôr chcem poďakovať pánovi Kapatovi a Madezovi za ich úsilie, ktoré vynaložili e, pri vypracovávaní tejto správy, ktorá sa týka tak bytostne všetkých občanov únie. Súhlasím plnej miere s tým, že je potrebné ukončiť infláciu nabíjačiek a je potrebné vyrábať mobilné telefóny so štandardnými nabíjačkami, ktoré sa budú môcť kompatibilne využívať. Stovky miliónov telefónov a desiatky rôznych druhov nabíjačiek sú veľkou záťažou pre životné prostredie. Za každým, keď spotrebiteľ zmení mobilný telefón, musí automaticky zmeniť aj nabíjačku, dokonca aj modely od rovnakého výrobcu potrebujú odlišné nabíjačky. Táto téma nie je nová, je však potrebné mať na pamäti, že nabíjanie mobilného telefónu nie je jednoduchým procesom, ale je dosť technicky náročným procesom. Technika pred niekoľkými rokmi nebola tak vyspelá, aby sa mohla povoliť plná harmonizácia. Boli tam dosť veľké bezpečnostné rizika. Pri nabíjaní telefónu môže dojsť k prehriatiu alebo dokonca k výbuchu. Tieto ťažkosti sa však podarilo už prekonať, teda z technického hľadiska už nie sú žiadne prekážky, ktoré by stáli v ceste plnej harmonizácii v tomto smere. Preto som podnikol konkrétne kroky, aby som primel toto odvetvie, aby sa zaviedli na trh jednotnej nabíjačky na mobilné telefóny. Som si istý, že k takejto zmene dôjde, ale my ako európske inštitúcie musíme pozorne sledovať túto situáciu a za žiadnych okolností nesmieme vylúčiť zákonnú reguláciu. Ako viete, operátori, mobilní operátori na poslednom kongrese v Barcelone oznámili, že vychádzajú z toho, že od roku 2012 väčšina nových mobilných telefónov, ktoré sa využívajú, e, budú môcť využívať jednotné štandardizované nabíjačky. To je dobré, ale nestačí to. Komisia chce dosiahnuť plnú harmonizáciu na základe jednotných noriem a záväzných povinností operátorov, ktoré tak budú aj konať. Komisia očakáva, že toto odvetvie priemyslu pristúpi na podpísanie memoranda koncom apríla tohto roka. Toto memorandum by mali podpísať veľkí výrobcovia mobilných telefónov a malo by sa zabezpečiť, aby každá jedna nabíjačka bola schopná nabíjať každý jeden druh mobilného telefónu a aby každý mobilný telefón mohol využívať ktorýkoľvek druh nabíjačky. Komisia sa nebude zdráhať predložiť legislatívny návrh, ak zástupcovia tohto priemyslu nebudú schopní dospieť k jednotnému záveru. Rôzne iné zariadenia, ako napríklad digitálne fotoaparáty alebo MP3 prehrávače, e, tiež budú môcť profitovať z takéhoto jednotného riešenia. Ak k tomuto nedôjde, aj v tejto oblasti bude potrebné zakročiť e, legislatívne. Komisia okrem toho sa e, chce aj naďalej spoliehať na podporu Európskeho parlamentu, aby sa nám podarilo odstrániť túto prekážku pre spotrebiteľov. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz v mene politických skupín, najskôr v mene EPPED, pána Rubiš na dve minúty. Ďakujem pekne, vážna pani predsedajúca, vážna, vážny pán komisár, dámy a páni. Dnes môžeme oslavovať Európsky deň mobilného telefónu, pretože spoločne s komisiou a s radou sme dnes schválili nariadenie Roaming 2. E, dospeli sme k dobrému záveru a môžeme znížiť príslušné náklady. Myslím, že je to dobrý výsledok. Okrem toho e, sme spustili aj program na harmonizáciu nabíjačiek. Práve teraz to preberáme a preto je to pre občanov, e, myslím, veľmi prínosné tomto smere. V prípade nabíjačiek je situácia taká, že pokiaľ ide o jednotlivé kategórie, je možné označovať tieto kategórie rovnako ako v prípade chladničiek napríklad z hľadiska spotreby. Myslím, že je dôležité, aby automatické vypínanie bolo zákonne povinné, teda keď je mobilný telefón plne nabitý, aby sa nabíjačka automaticky vypla. Tiež považujem za dôležité, aby naše normové inštitúty boli informované tak, aby predkladali návrhy, ktoré umožnia takýto postup v praxi. Myslím, že harmonogram, ktorý bol predložený komisiou, je dobrý. Myslím, že do apríla je vhodné pokúsiť sa dosiahnuť dobrovoľnú, dobrovoľné zjednotenie v tomto smere a potom postupovať legislatívne nebude na jednej strane jednoduché takto postupovať, pretože na jednej strane sú prepojené nabíjačky s mobilnými telefónmi, to sa dá technickými normami opatriť, ale sú tu iné problémy, ktoré súvisia s európskymi normami a myslím, že aj v tejto oblasti je potrebné predkladať návrhy, pretože tento problém sa netýka len Európy, je to v podstate problém, ktorý sa týka celého sveta a možno aj medzinárodnú e, normu ISO a pri, príslušnú organizáciu by sme mohli do tohto zapojiť, do tohto úsilia, aby sme dosiahli e, celkový pozitívny výsledok. Ďakujem pekne. Teraz v mene socialistov pani Tikau na 3 minúty. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Vážny pán komisár, dámy a páni. Táto téma spôsobuje veľké obavy mnohým európskym občanom. Rok 2009 je rokom tvorivosti a inovácií v Európskej únii. A pokiaľ, e, keď sa podpíše táto dobrovoľná dohoda s výrobcami mobilných telefónov, myslím, že sa posunieme na ceste k harmonizácii, ale predovšetkým myslím, že potrebujeme e, jednotné technické normy. Je to dôležité pre príslušné inštitúty, e, ktoré majú na starosti normy v Európskej únii. Tieto by sa mali zapájať do tohto úsilia. Je potrebné vyvíjať úsilie aj v oblasti výskumu na trhu. Okrem toho je dôležité zorganizovať e, informačné kampane pre spotrebiteľov. Nestačí, aby telefóny boli správne označené e, značkami, ktoré sa týkajú energetickej úspornosti. Je, je potrebné spustiť informačnú kampaň pre spotrebiteľov, ktorá poskytne spotrebiteľom informácie o typoch nabíjače, ktoré potrebujú. Rok 2012 e, už je pred dvermi. Teda myslím, že ak výrobcovia budú investovať do týchto nových druhov nabíjačiek mobilných telefónov, myslím, že nám to umožní splniť eh, tento cieľ eh, rok 2012. Okrem toho sú isté aplikácie na trhu, teda existujú niektoré druhy nabíjačiek, ktoré umožňujú spotrebiteľom e, využívať ich pre dva alebo tri rôzne druhy mobilných telefónov, aj keď ide o mobilné telefóny rôznych značiek. Tieto rôzne mobilné telefóny sa môžu nabíjať zároveň. Teda myslím, že je potrebné viac investovať do výskumu, ktorý poskytne lepšie výsledky, najmä z hľadiska kom- komunikačných technológií a informačných technológií. V tejto oblasti sme dosiahli už veľký pokrok. Siedmý rámcový program o výskumu a vývoji už prispel tejto oblasti k veľkému pokroku, ale myslím, že ešte stále sme neinvestovali dostatočne veľa. Myslím, že ten protokol, ktorý sa plánuje podpísať s výrobcami mobilných telefónov, bude prvým krokom a mali by sa spojiť aj spoločnými normami Ďakujem teraz v mene skupiny ALDE, pán Manders na 3 minúty. Eh, Ďakujem pekne, pani predsedajúca, vážený pán komisár, vážení kolegovia. Pre spotrebiteľov by toto bolo vynikajúcim riešením, pretože štandardizácia nabíjačiek pre mobilné telefóny by privítali Je potrebné, aby spotrebitelia mali možnosť voľby. Teraz takúto možnosť voľby nemajú. S mobilným telefónom automaticky dostanú aj nabíjačku a e, je to pre spotrebiteľov záťaž, pretože výskumy ukazujú, že zhruba 300 miliónov eur každoročne je obsahnutých v týchto prebytočných napovediach nabíjačiach. Teda takáto suma 300 miliónov eur sa každoročne mrhá a o tom nesmieme už mlčať, pretože sa mrhá aj mnoho energie. Nabíjačky totiž to spotrebujú energiu, aj keď nenabíjajú telefóny. Chcem oceniť prácu pána komisára, pretože skutočne postupuje podľa mňa správne. Je dobré, že komunikuje sa tými priemyslu, je dobré, že sa snaží nájsť riešenie, pretože ak zastupcovia priemyslov nepristúpia na tieto dobrovoľné e, záväzky, je potrebné zase legislatívne. Ja s týmto súhlasím. Je potrebné zavádzať opatrenia, ktoré sú užitočné pre spotrebiteľa. Myslím, že pán komisár postupoval veľmi dobre. Myslím, že keby sme chceli zavádzať eh, automaticky nejaké povinnosti, myslím, že to by nefungovalo. Je potrebné najskôr pokúsiť sa zaviesť to na dobrovoľnej báze. Dat het eh, een prima oplossing is, ik hoop wel. Takže dúfam, že priemysel týmto bude eh, naliehať na harmonizáciu. Verím tomu, že riešenie, ktoré sme sa rozhodli, je vynikajúcem tým riešením a dúfam, že bude tu spoločná norma pre, spoloč- pre nabíjačky mobilných telefónov a takisto to môžeme rozšíriť aj na ďalšie elektrospotrebiče takúto normu. Momentálne veľa cestujeme a čím viac cestujeme, veľmi veľa elektrických spotrebičov je v standby režime a spotrebová sa tým veľké množstvo elektrickej energie a niekedy sa ocitneme, že našu nabíjačku zabudneme doma a nie, nie je ľahké použiť nejakú inú, pretože nie sú vždy kompatibilné. Takže je dôležité, aby priemysel využil túto príležitosť a verím, že riešenie, ktoré sa nájde, bude to najlepšie možné riešenie. Nevidím pani Niblerovú, hovorí predsednička a preto môžeme postúpiť na, hneď k postupu Catch the Eye a požiadal o doplnenie niečoho pán Rubik. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Chcem ešte položiť otázku pánovi komisárovi, e, pokiaľ ide o systém USB 2 e, vďaka tomuto systému by sa mohli prenášať aj dáta, aj energia. Chcem sa opýtať, či toto by nebolo riešenia v tomto smere. Pani predsedajúca, e, pán Rubik, to sme si... Pán Rubik, už sme si to zaznamenali. Chcel by som povedať, že som preto taký uvoľnený v tejto otázke, pretože e, sa nedomnievam, že to musíme veľmi stiažovať e, danému priemyselnému odvetviu. A všetci moji experti mi hovoria, že tie normy, ktoré existujú, možno uplatniť pre všetky existujúce prístroje, ktoré sa zmestia do ruky. Nemôžno to použiť samozrejme pre veľké e, mobily, ktoré slúžia zároveň ako počítače, ale jednoduché je to možné pre všetkých, ktoré sa zmestia do ruky. A to je, myslím si, jednoduchá odpoveď pre pána Robika. Pokiaľ ide o, o odpoveď na otázku pani Týtkov, chcem povedať, že tieto normy už existujú. Momentálne prebieha intenzívna práca, ktorá sa týka spotreby energie a vplyvu takýchto nabíjačiek na životné prostredie touto otázku sa budeme zaoberať na neskôr vtedy, keď budeme pracovať na implementácii smernice, ktorá sa bude týkať výrobkov spotrebujúcich energiu a predložíme nový návrh. Pokiaľ ide o, o poslednú pripomienku opäť pánovi Rubikovi, pokiaľ ide o myšlienku automatického vypínania, to je veľmi dobrá Neplatí to iba pre nabíjačky, ale platí to aj pre mnohé ďalšie prístroje. Komisia sa už zaoberá touto myšlienkou. Neskôr vás bude informovať o výsledku. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. ty sme uzavreli túto rozprávu. Teraz e, máme odporúčanie do druhého čítania. Sari Ludford. Ide o spoločné konzulárne pokyny, biometrické identifikačné znaky a žiadosti o víza. A 4 minúty teraz pre baronku Ludvor. Ďakujem veľmi pekne, pani